Výbor IMKO nie je proti tomu, aby sa používal delegovaný akt v súlade s pravidlom 105 odsek 6. Takže konferencia predsedov výborov eh, tiež neuplatnila žiadne námietky ak nebudú žiadne námietky vznesené z strany politickej skupiny alebo aspoň 40 poslancov nevystúpi v 24 hodinách, tak odporúčanie bude považované za schválené. Odporúčanie je k dispozícii na webovej stránke NRK.